Chcem medzi nami privítať 25 eh, mladých ľudí eh, z Európskeho zväzu nakladateľov. Pozvala ich pani Savine Verheyen, pán Ehler a pán Ninas. Srdečne vás vítam. Prejdeme k schváleniu zápisníc. Závrh z 22. júla máte vo svojich zložkách e, k rokovaniu. Máte poznámky k zápisnici? Zase, že nie. Navrhujem, aby sme ako obvykle považovali zápisnicu za schválenú, pokiaľ v priebehu zasadnutia niekto nevznesie výhradu. Prejdeme k oznámeniam predsedníctva. Máme tlmočenie v nasledovných jazykoch, kde sú francúzsky, nemecky, taliansky, holandsky, anglicky, e, grécky, španielsky, česky, maďarsky, e, lotyšsky, polsky, slovensky, slovinsky, bulharsky, rumunsky a chorvátsky. prebieha web streaming, takže vám to pripomínam. Konferencia European Encyclopedia 2019 pani Melvade požiadala o slovo, aby informovala o podujatí, ktoré sa bude konať 11. 12. oktobra v Bruseli. Teda tzv. Európska konferencia Encyklopédia roku 2019. Pani Melberde, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. 10. 11. oktobra bude dvojdelná konferencia European Encyclopedia v Bruseli. Združí niekoľko tuctov eh, organizácií z viacerých krajín a v spolupráci s Európskou službou, so službou pre výskum Európskeho parlamentu. Ide o mm, encyklopédie a bude to prvýkrát, že e, zostávateľia encyklopédií sa stretnú z viacerých svetadielov a budú si vymieňať e, vzájomné skúsenosti mm, Predpokladáme tam mnoho otázok. E, ide vlastne o to, e, aký je význam encyklopédií vo veku e, informácií, teda ak máme informácie dostupné online, či sú potrebné encyklopédie. Myslím, že mnohí experti sa zhodli na tom, že vo veku falošných informácií naozaj potrebujeme encyklopédie o mnoho viac než predtým experti eh, musia zostavovať overené informácie a eh, poskytovať eh, dôveryhodné informácie, ktoré sú zostavené odborníkmi. Chcem tiež doplniť, že minulý rok Európsky, služba Európskeho parlamentu pre výskum urobila hĺbkovú analýzu pokiaľ ide o stav e, online encyklopédií a to bude prezentované na konferencii. Tiež chcem poznamenať, že organizátori ma požiadali, aby som pripravila malú e, recepciu pre členov parlamentu. Takže vás e, týmto aj pozývam na recepciu, ktorá bude 9. oktobra a zašlem vám e, túto pozvánku a teším sa na stretnutie s vami počas tejto konferencie. Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz prejdeme k Európskemu dňu jazykov. Diskusia o viac, viac jazyčnosti v EÚ. Ako viete, 26. septembra sa bude konať Európsky e, deň jazykov. Na poslednom zasadnutí koordinátorov sme rozhodli, že budeme mať e, rozpravu k tejto téme. E, sme inšpirovaní úspechom Európskeho roku jazykov a v spolupráci Európskej únie a Rady Európy sme sa rozhodli pripomínať si vždy 26. septembra e, Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti e, budú viaceré podujatia a ide o zvyšovanie povedomia občanov o rozmanitosti Európy a jazykov. Spoločné vyhlásenie z roku 2001 e, je veľmi priliehavé. Tam znie, tam sa hovorí, každý si zaslúhuje možnosť využívať možnosti kultúrnych a ekonomických výhod jazykové e, schopnosti to zo sebou prinášajú. Učenie sa cudzích jazykov môže prispieť ku tolerancii a lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi s rôznymi jazykovými a kultúrnymi pozadiami. E, pri dnešnej e, rozprave k tejto téme vítam dvoch hostí. Pani Olga Lomová, e, ktorá je synologička z Univerzity Karlovej v Prahe a pán Michael Tojš z Európskej komisie. Oni nám objasnia rôzne aspekty multilingvalizmu a učenia sa jazykov. Pani Lomová, pán Tojš, e, som rád, že ste medzi nás prišli. Ďakujem vám a vítajte v našom výbore. Najprv udelujem slovo na 10 minút pani Lomovej, ktorá bude hovoriť o vzťahu jazyka a kultúry. Good morning, everybody. Uh, well, first... Všetkým prajem príjemné dobré ráno. Ďakujem vám za pozvanie. Prvo, ako sa vyjadrím k jazyku a kultúre, chcem Ehm, hrdo oznámiť, že Európsky deň jazykov si pripomíname aj na Univerzite Karlovej a máme celodenné aktivity, ktoré prezentujú rôzne jazyky, ktoré je možné sa naučiť či už na našej univerzite, alebo na iných e, inštitúciách v Prahe. Pokúšala som sa to spočítať, <laughs> ale za zabudla som to číslo, ale je to cez 40 jazykov, ktoré sa e, u nás vyučujú. Teda nielen európske jazyky, ale aj azijské jazyky. A zaostávame v oblasti afrických jazykov, ale snažíme sa, aby sme to do, dohnali. Keď ma požiadali, či budem ochotná povedať niekoľko krátkých poznámok k tejto príležitosti, tak som sa hneď chcela zamerať na tému jazyky a kultúra. Žijeme v dobe, ktorá je veľmi rýchla a naši študenti sa chcú jazyky naučiť veľmi rýchle. Čiže rýchlosť je najdôležitejšou vecou. A niekedy prispôsobovanie sa tomuto rýchlemu tempu súčasného života zabúdame, že učenie sa jazyka alebo preklad z jedného jazyka do druhého nie je len zvládnu, otázka zvládnutia základov gramatiky a, a slovníka, ale každý jazyk je úzko prepojený s určitou kultúrou, vyjadruje kultúru a tiež formuje kultúru. A keď sa učíme jazyk, alebo keď hovoríme jazykom, tak vlastne prezentujeme celý určitý svet, ktorý v mnohých aspektoch môže byť odlišný od tých, ktorí hovoria iným jazykom. Ako dlhoročná učiteľka, prekladateľka a tiež človek, ktorý hovorí viacerými jazykmi, a čínština je mojim chlebíkom, by sa dalo povedať, tak mám skúsenosti z každodennej praxe a tie chcem teraz zdôrazniť. Učenie sa jazyka znamená učenie sa aj kultúry. oboznávanie sa aj s kultúrou. A keď hovoríte e, vlastne aj tu v Európskom parlamente nejakým jazykom, tak vlastne nehovoríte len podľa určitých rolí a, a, a kódov, ale e, vlastne kultúrne ste inými osobami v rôznych jazykoch. Váš pohľad na svet, vaše vnímanie je formované jazykom, ktorý používate. To znamená, že ak naozaj chcete zvládnuť jazyk, musíte žiť tým jazykom, musíte mať empatiu pre rozdiely. A prostredníctvom skúsenosti s jazykom a, e, a, a empatiou, tak e, a kultúrnou empatiou, tak vlastne oveľa lepšie začnete chápať svoje vlastné vnímanie a svoje skúsenosti. V češtine máme e, príslovie a je to asi aj v iných jazykoch určite známe, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Teda eh, mnohé jazyky, mnohé kultúry si to uvedomujú. Ja si myslím, že by som eh, to najlepšie znázornila eh, príkladom. Teda ide o príklad kultúry. Takže v poriadku. Pojem kultúra v štyroch e, slovníkoch e, som si to overoval, teda anglické e, slovníky, český slovník a čínsky slovník. A keď som tam overovala definície pojmu kultúra, to je veľmi komplikovaný pojem samozrejme, tak som sa pokúsila poskytnúť mm, aj nejaké protidôkazy a z dennej praxe a tá sa odlišuje od tých definícií. Takže keď sa pozrieme e, na slovníky, takže no, oxfordský e, slovník e, má veľmi bohaté hes, rozpracované hesla. Tak definícia zdôrazňuje sociálnu existenciu, spoločnosť, sociálnu štruktúru, sociálne hodnoty. To je to, čo tvorí kultúru a až e, v štvrtej odrážke sú aktivity ako napríklad literatúra, umenie, film a, a to je e, e, vlastne súčasťou sociálnej siete. Ak sa pozrieme na český slovník výkladový, tak tam máme podobné definície. Čo prekvapuje? je to jednoduchšie, nie je ich toľko a opäť e, pochopenie kultúru, kultúry je čosi, čo má vzťah k umeniu a v prípade e, českého slovníka teda veda je uprednostnená pred, e, pred literatúrou. A tu máme porovnanie Merriam Webster slovníka a a tam teda nie sú identické definície s oxfordským slovníkom. Hovorí sa tam o tom, ako rôzne vnímanie e, vplýva na definíciu. A potom máme čínsku definíciu, ktorá je najjednoduchšia, najkračšia. Tá je veľmi zaujímavá, pretože zdôrazňuje špecializovaný význam a tiež to má význam, ktorý úplne chýba v európskych jazykoch, ako sme si predtým všimli. A to je schopnosť písať a mať e, istú všeobecnú úroveň poznania. Keď sa pozrieme na e, do slovníky, tak som bola prekvapená, ako odlišné sú jednotlivé definície od toho, čo používame v našom bežnom jazyku. Nemôžem hovoriť za eh, rodinných hovorcov angličtiny, ale možno, že eh, teda môžem hovoriť o češtine. Keď Češi hovoria o kultúre, tak eh, predovšetkým myslia umenie, film, zábavu. Mm, keď som bola mladá, tak zábava nebola súčasťou kultúry a teraz už to tak je. Takže vtedy nemyslíme na tie e, sociálne veci, ktoré sú tak prominentné v definíciách. A keď sa pozrieme na to všeobecné používanie v čínštine, tak e, nás prekvapí, že tam je význam, ktorý e, je veľmi zakorenený v domácej tradícii a nie vyskytuje sa v definícii slovníka. A teda je to manifestácia špecifických zvykov napríklad. Je to z populárnej e, online encyklopédie, teda e, odev, potraviny, spôsoby e, správania sa. Takže to sú na prvý pohľad veci, ktoré sa nevyskytujú v definíciách. Takže, keby som to mala zhrnúť, tak vidíme, že jazyk formuluje určité veci, ktoré teda vnímame realitu cez jazyk, ale zároveň sú tu úsilia v spoločnosti, ktoré, ktoré definujú alebo predpisujú, teda majú akúsi akože preskriptnú definíciu našich pojmov. A to môže byť e, v konflikte a odlišovať sa od nášho každodenného používania týchto slov. A to ukazuje, akú veľk, aké veľké bohatstvo a flexibilitu má jazyk. a vo, vo svojom prírodzenom prostredí spontánne vytvára významy a slovníky vždy zaostávajú za týmto stavom. Alebo, alebo sa snažia obmedzovať tú nekonečnú škálu významov. Takže, aby som to zhrnula, keď si uvedomíme komplexnosť a zájmu prepojenosť jazyka, a prostredia, v ktorom jazyk žije a prostredie, ktoré jazyk formuje, tak začíname rozumieť tomu a začneme si vážiť diverzitu sveta a dokážeme jeden druhého pochopiť hlbšie a nie iba projektovať svoje vnímanie na tú druhú stranu. A zároveň nám to umožňuje chápať naš, samých seba lepšie a pochopiť význam našej kultúry lepšie. A e, v konečnom dôsledku vyvinúť úsilie, premostiť diverzitu zmyslu plným spôsobom e, na základe univerzálne zdieľaných e, hodnot. Takže to sú moje krátke poznámky. A vlastne mala som hovoriť česky. Dank, Frau Lomova. Ďakujem, pani Lomova. Hm, teraz odovzdávam slovo pánovi Tojčovi z komisie. Bude hovoriť o téme vyučovania jazykov v Európe. Máte 10 minút na vašu prezentáciu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Franc. Chcem využiť e, túto príležitosť, aby som predstavil tie hlavné výzvy a potom naše politické riešenia. Na úvod. Európsky deň jazykov, e, to ste už e, predstavili. Ak máte záujem o to, čo sa e, deje vo vašich štátoch, tak sa pozrite na webovú stránku Komisie alebo Rady Európy. Tam sa všetky podujatia uvádzajú. Ide teda o vzdelávacie podujatia. Je to dačo vyše 100 podujatí, takže nech sa páči, pozrite si to. Takže, kde vnímame výzvy? Našim cieľom je vo všeobecnosti e, naučiť sa popri materinskom jazyku ďalšie dva jazyky. Takže pozrieme sa, ako sa to vyvíja pri e, učení sa prvého cudzieho jazyka. E, máme pomerne dobré výsledky, takže to je vývoj medzi 2003 a 2016 Naša sieť UEDC zostavila túto štatistiku. Takže pri prvom jazyku ten sa učí často, začína sa učiť veľmi skoro, teda už vlastne v skorých fázach školského vzdelávania, takže hm, tam to vyzerá dobre. Pokiaľ ide o vyučovanie prvého cudzieho jazyka. Našim cieľom je ale e, vyučovanie dvoch cudzích jazykov a tam to až tak dobre nevyzerá Takže keď sa pozrieme na vývoj od roku 2003, tam nevidíme žiadne napredovanie v spôsobe, ako sa druhý cudzí jazyk vyučuje. Máme členské štáty, kde sa začína s druhým cudzím jazykom až v 9. ročníku a máme členské štáty, kde to nie je povinné v osnovách. Takže pri prvom eh, cudzom jazyku máme dobrý eh, progres, eh, pri druhom nie. Zvláštnou výzvou je odborné vzdelávanie. Tam máme diskusie vo viacerých členských štátoch politicky. Našim cieľom je vytvoriť príležitosti pre vyučovanie, naučenie sa druhého cudzieho jazyka pre všetkých. A mm, najmä v oblasti odborného vzdelávania je toto veľkou výzvou, aby sme to presadili čo sa učí. Takže tu sú jazyky, ktoré sa vyučujú najčastejšie. No, takmer všetci sa učia angličtinu, to je dominantný jazyk v celej Európe. No a ďalšie jazyky, ktoré sa učia najčastejšie, vidíte na tom diagrame francúzština, nemčina, španielčina, ruština, taliančina. Takže máme tu jasnú dominanciu angličtiny. Doteraz som hovoril o tom, ktoré jazyky sa ponúkajú vo vyuči- vyučovaní. Teda účasť na vyučovanie je jedna vec a či po tomto vyučovanie je niekto schopný jazyk používať, to je druhá vec. No a tu sa oplatí tiež si to pozrieť bližšie. Pred niekoľkými rokmi sme urobili prieskum, kde sme sa na to zamerali tak, že E, pozrieme sa, aké, ako vyzerajú jazykové kompetencie v jednotlivých členských štátoch. Nemusíte sa teraz pozrieť na tie čísla, čiže modrá farba, to je dobrá úroveň. Cestovali sme 15-ročných, tak e, išlo vlastne o strednú úroveň. E, to je pre špecialistov v oblasti Rady Európy. No a žlt žltá a šedá farba vyznačuje e, horšiu situáciu. Takže e, vychádzali sme z klasifikácie Rady Európy, takže B1, B2, e, tam sme vlastne zisťovali, ale zistili sme, že aj tam sú tie kompetencie veľmi rozlišné. Takže kde sa nachádzame? Prvý jazyk, máme veľmi dobré pokroky, pokroky tá prvý cudzí jazyk. A takmer všetci sa dnes e, učia e, anglicky. Druhý cudzí jazyk je stále veľkým problémom. Často e, sa to vlastne ani nevykonáva. No a dôležité tiež povedať, že tu nie je len o veľké jazyky, teda angličtina, francúzština, španielčina, ale v Európe máme veľkú rozmanitosť jazykovú a keď hovoríme o učení sa jazykov v Európe, tak nejde len o tie veľké jazyky, angličtinu, francúzštinu, španielčinu, ale ide aj o portugalčinu, bulharčinu, litovčinu. A to znamená, takže aký je náš politický cieľ na základe tejto analýzy? Ako viete, pri sociálnom samite v Göteborgu pred dvoma rokmi sa diskutovala o tejto téme a šéfovia e, štátov a vlád e, diskutovali neformálne o tom, ako je možné posunúť ďalej dopredu vzdelávací systém v Európe. E, chceme vytvoriť Európske vzdelávacie fórum a učenie sa jazykov tam e, má veľmi dôležitú, prominentnú e, úlohu. Takže e, cezhraničná mobilita sa musí stať štandardom. Každý, kto má o to záujem, musí k tomu mať príležitosť, chceme odstrániť prekážky. No a samozrejme, nedostatočná jazyková kompetencia je jednou z prekážok mobility. No a potom Európsky vzdelávací priestor e, slúži tiež na to, aby sme prejavovali e, vzájomnú solidaritu ako členské štáty, aby sme si pomáhali rozvíjať vzdelávaciu politiku. A e, teda ide nám o zvyšovanie kvality. Súčasťou tejto diskusie zo strany Rady Európy bol stanovený cieľ, špeciálny cieľ, teda znova je tu ten cieľ naučiť sa dva cudzie jazyky po pri materinskom jazyku. Zo strany komisie sme dostali poverenie predložiť odporúčanie, ako to mm, presvediť do praxe. Takže mm, ide nám teraz o to, ako to, ako to zlepšiť. Zo strany komisie sme urobili určité kroky, rada to tiež schválila. Ide o odporúčanie komisie. Toto odporúčanie stanovuje ciele a tiež prístupy k ich vykonaniu. Tieto ciele sú nasledovné. Takže v prvom rade vyučovací jazyk, teda materinský jazyk alebo tá vyučovací jazyk e, je potrebné zvládnuť na e, čo najlepšej úrovni. Potom ďalší európsky jazyk, ktorý sa má vyučovať tak, aby to mohol ten človek aj používať. Čiže vlastne ide o to, aby znalosť cudzieho jazyka slúžila sociálnym e, a profesionálnym účelom. Čiže Ide o to teda, aby e, teda ten e, cudzí jazyk bolo možné používať na ďalšie vzdelávanie, na zamestnanie, no a potom možnosť učiť sa ešte aj tretí e, jazyk. Tento tretí jazyk, tam je to dôležité teda s ohľadom na malé jazyky. My chceme mať spoločný priestor, v ktorom sme hrdí na kultúrnu rozmanitosť, tá prax je dnes taká, bez angličtiny sa to nedá, to nám je jasné. To je vlastne komunikačný nástroj. Mm, ale ak sme v e, Európe ako multikultúrnom priestore, kde máme rozličné e, členské štáty a chceme sa s nimi oboznámiť, tak je dôležité, aby sme mali ešte ten tretí jazyk. Mm. Takže ako sa tam dostaneme? Niekoľko, niekoľko východisk. Diskutovali sme s expertmi. Ide vlastne o rečovo senzibilné vyučovanie, takže vyučovanie jazyka musí byť integrované do celého vyučovania, teda nie len do hodín e, vzdelávania v jazyku. To je potrebné vlastne presadiť v politikách. Ide o mobilitu, ide o pozitívny prístup k jazykovej rozmanitosti. Takto to už máme dnes v mnohých mestách. Otázka je tiež, ako je možné e, zvýšiť význam malých jazykov. Ja som študoval v Hamburgu a e, e, tam napríklad môžem, je možné už maturitu, maturitnú skúsku skladať napríklad v bulharčine. No a Samozrejme bez učiteľov, učiteľiek to nejde, takže v našom odporačení sa hovorí o tom o e, zvyšovaní mobility učiteľov a je dôležité, aby e, teda učiteľe jazykov všetci mali možnosť stráviť nejaký čas e, v zahraničí. To žiaľ tak ešte nie je vo všetkých prípadoch. No a E, čo ďalej, teda máme zdrojov, ktoré sú k dispozícii pre učiteľov, učiteľky máme tzv. School Education Gateway, tam je množstvo materiálu, ktorý je prístupný, no a samozrejme náš program Erasmus. E, tomu ste sa minulé mesiace intenzívne venovali. Jazyky sú veľmi dôležitým cieľom programu Erasmus a celkovo mobility a E, zohráva tu na veľmi významnú úlohu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Tojš, za vašu zaujímavú prezentáciu. Máme teraz dve minúty na rečníka e, k dispozícii na otázky budeme postupovať e, e, spôsobom ping-pong. Takže prosím, aby ste hneď aj povedali, komu otázku adresujete. Medzičasom sa môžete prihlasovať, zostavíme zoznam rečníkov. Ale najprv prosím eh, koordinátorky, koordinátorov, aby podali správu a začne pani, Zo, pani Zojdron. Využij, že mohu mluviť česky a chci poďakovať pani Ďakujem pekne. Ja chcem využiť, že môžem hovoriť aj česky. Ďakujem veľmi pekne pani profesorke Loumovej, kde ste spojili jazyk a kultúru. Nechcem ukracovať kolegov o čas. Možno jej skúsenosti ohľadom výuky čínštiny sú veľké, takže chcem sa opýtať, aká je tam doba na to, aby sme sa naučili rýchle e, čínsky komunikovať. No a potom ešte na ďalšieho pána kolegu ja nemôžem súhlasiť s tým konceptom ohľadom toho, že každý e, jeden žiak, ktorý má 14 15 eh, rokov, eh, teda aj eh, na tom druhom stupni, že sa má učiť druhý cudzí jazyk. U nás je to povinné v Českej republike, ale výsledok je taký, že neovláda ani prvý cudzí jazyk. Takže my uprednostňujeme kvalitu a nie kvantitu. Myslím si, že najlepšie by bolo mať najskôr jeden cudzí jazyk a potom pre ostatných, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať a majú na to aj schopnosti, tak musí tu byť možnosť a tlak vzdelávať sa aj v druhom cudzom jazyku. Ale keď hovoríme o povinnosti, povinnosti druhého cudzieho jazyka, tak ako to máme v Českej republike a máme tam vytvorený určitý dojem, že na to tlačí Európska únia, možno kolegovia sa k tomu ešte vyjadria, tak vedie to k tomu, že tí žiaci nevedia dobre po anglicky, lebo nie sú nadaní na jazyky a potom aj angličtina je ťažkým jazykom, čiže komunikácia a k nej nedochádza, namiesto toho sa potom učia nemecky a, a jednoducho to nejde ani nemecky, ani anglicky, ani francúzsky. Takže e, myslím si, že mali by sme tu mať jeden dobrý cudzí jazyk, no a potom e, druhý e, vyslovene dobrovoľne, aby naozaj tí, ktorí sa tomu chcú venovať, možno iba polovica populácie, polovica daného ročníka v poriadku, a potom eh, mm, tam budeme mať napríklad eh, francúzštinu. Ja som eh, za to, ale chcem, aby sa dorozumeli, ale jednoducho to takto nejde ani časovo, ani schopnosťami. Ďakujem pekne. Very briefly, Ja z mojej vlastnej skúsenosti stručne môžem povedať, že problémom je skutočne tá to v podstate súvisí aj s tou druhou pripomienkou, e, tá živá realita, ktorú zažívame v tom konkrétnom jazyke. Napríklad, keď ide o vyučovanie čínštiny. Naučiť sa čínštinu naozaj nie je jednoduché, pretože príležitosť prežívať e, tú realitu, v ktorej sa žije v Číne, to je veľmi ťažké. Ale myslím, že nebudem teraz e, o tomto dlhšie hovoriť, pokiaľ ide e, o tie naozaj veľmi naliehavé politické otázky. E, ja by som iba tak v krátkosti povedala, že moja stará mama sa narodila e, ku koncu 19. storočia, mala iba také základné vzdelanie, ale hovorila dvoma jazykmi, pretože žila v bilingválnom svete. A ja osobne si myslím, že učiť sa jazyk, samozrejme, každý z nás má iné nadanie, niekto sa učí rýchlejšie, niekto pomalšie, ale samozrejme do veľkej miery to súvisí s prostredím. Nie je to otázkou veľkej, veľkých rozdielov, eh, pokiaľ ide o talent alebo inteligenciu. Ja si myslím, že v tejto veci sme si všetci rovní. Dokážeme zvládnuť ten jazyk, ak sme v prostredí, v ktorom sa používa. Ďakujem. Ja, Frau Schröderová hat eine wichtige Frage. Pani Šojderová pomenovala veľmi dôležitú otázku a politicky teda nemáme zhodu v tomto. Zo, zo strany komisie podľa nás je dôležité sa učiť dva cudzie jazyky Máme na to politické dôvody. Mm, z definície tým prvým cudzím jazykom je mm, angličtina. No a pretože máme také veľké bohatstvo jazykov v Európe, tak, tak napríklad chcem, sa, chcem lepšie spoznať Českú republiku, slovenskú jazyku alebo ktorýkoľvek iný štát, mm, tak e, s angličtinou sa tam e, samozrejme dá veľa dosiahnuť, ale keď chcem poznať kultúru, tak je dôležité, aby sme mali príležitosť e, učiť sa ešte ten ďalší jazyk. Mm, nesúhlasím tiež s tým posúdením, že, e, že e, naučenie sa toho druhého cudzieho jazyka má negatívny dopad na prvý, na schopnosť e, hovoriť tým prvým cudzím jazykom. Áno, lebo rozlišujeme e, tú úroveň, teda ten prvý cudzí jazyk by sme mali zvládať na taký úrovni, aby sme v ňom dokázali pracovať. No a potom ten e, druhý jazyk má možno, e, možnosť byť ako si zvládnutý na nižšej úrovni. No ale samozrejme, vy ste tu v parlamente a máte právo vyjadriť svoje politické názory. A, ďakujem. Pani Kam Ebert, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež nesúhlasím s tým, čo hovorí kolegyňa. Myslím, že rozhodujúce je, aby sme začali tak skoro, ako je možné. Všetci vieme, že práve malé deti sa ľahko a rýchle učia cudzie jazyky. A musíme klásť väčší dôraz na to, aby sa to tak vo všetkých členských štátoch už dialo. Pre mňa aj v škôlke, samozrejme primeranie veku, hravým spôsobom. Tu v Bruseli to vidíme, je tu mnoho detí, ktoré vyrastajú v dvojročových domácnostiach a pre tieto deti to vôbec nie je problém e, orientovať sa v oboch jazykoch a rozlišovať medzi nimi. Ale vidím veľké problémy teda máme európsky e, zámer vytvoriť európsky vzdelávací priestor v roku 2020 ale vieme, že e, vytvorenie týchto systémov je v kompetencii členských štátov. A vieme, že pra- mnohé členské štáty, najmä pokiaľ ide o vyučovanie jazykov, musia pridať, aby dosiahli tieto ciele. Takže kladiem si otázku, ako donútime členské štáty k tomu, aby sa angažovali. Teda môžeme ich iba podnietiť, nemôžeme ich donútiť. Takže to sú dve veci, ktoré ma zamestnávajú. Ja som z pohraničia nemecko-holandského, no a samozrejme, mnohí Holandiania úplne samozrejme hovoria nemecky. Ale naopak, Nemci holandsky nehovoria. Takže nemali by sme sa viac angažovať v tom, aby ten druhý jazyk bol napríklad jazyk bezprostredného suseda, vedľa ktorého žijeme. A tam by sme mohli uľahčiť cezhraničnú spoluprácu. Pri španielčine, portugalčine to možno, že je jednoduchšie. Pri holandčine a nemčine to je už ťažké. A keď hovorím o nemčine a češtine, tak je to ešte ťažšie. Ale myslím si, že to by bol dobrý model aby sme sa o kúsok posunuli ďalej. Jazyk ako kultúrna identita je veľmi dôležitá, takže prosím komisia, chceme podporovať kultúrnu identitu a rozmanitosť, takže e, my vlastne žijeme z toho multilingualizmu a to by aj sa malo odrážať na všetkých webových stránkach komisie. Kto z vás by chcel odpovedať? Takže prosím, krátku reakciu. No, teda druhý cudzí jazyk závisí od toho, kde žijem. Keď žijem v Sársku, hm, tak tam som videl veľmi zaujímavé projekty, najmä v spolupráci s e, Českom. Takže Eh, ale mnoho sa, mnoho sa odohralo v angličtine. Preto hovorím o dôležitosti toho tretieho, respektíve druhého cudzieho jazyka. Takže áno, závisí to od geografickej polohy. Áno, u vás to môže byť holandština a niekde inde sú to iné jazyky. A to samozrejme eh, závisí aj od záujmov učiteľov. Eh, takže v prihraničných oblastiach to funguje, Minulý rok e, počas Európskeho týždňa regionov a miest sme to zdôrazňovali. E, podporujeme členské štáty, aby sa venovali e, projektom vzdelávania učiteľov. Tieto projekty bežia v prihraničných oblastiach a deje sa to aj v mestách, ktoré sú viacjazyčné. My to podporujeme programom Erasmus No a samozrejme máme nádej, že tie rozhodnutia, ktoré potom príjmajú hlavných mestách, napríklad v Prahe, e, to podporia. Iba veľmi stručne. Neviem sa úplne rozhodnúť, ale na základe vlastných skúseností môžem povedať, že pred 15 alebo 20 rokmi, keď sa robili primacie pohovory e, pre študentov, ktorí chceli študovať akýkoľvek azijský jazyk, nielen čínštinu, tak e, sa od nich žiadalo, aby ovládali dva jazyky. Jeden na naozaj vysokej úrovni a druhý na tej úrovni, že dokážu prečítať a porozumieť textu. Túto požiadavku sme pred 5 eh, rokmi ale vypustili, pretože schopnosť študentov sa eh, značne znížila. Neviem, kde je problém, pretože naša spoločnosť je čoraz otvorenejšia, naši študenti majú čoraz viac príležitostí, ale jazyky sa učia čoraz menej. Neviem na to odpovedať, prečo to tak je. Ja vám iba hovorím, aké sú moje skúsenosti ako uh, vyučujúcej na univerzite v Prahe. Nächste Koordinator. Prosím teraz ďalšiu koordinátorku, pani Ujampo. Máte slovo, nech sa páči. Merci. Euh, alors du coup, en tant qu'enseignante... Mm, ďakujem pekne. Ja som sama učiteľka, takže táto téma ma zaujíma. Máme tu dve otázky, ktoré sú prepojené. Veľmi pozorne som si pozrela vašu tabulku, vaše grafy, ktoré ste tu ukázali a ako si teda vysvetľujete tie veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi? Myslím si, že to bolo eh, veľmi eh, symbolické. No a potom ešte druhá otázka. To bude na kolegyňu. Nemáme tu problém medzi prepojením kultúra a jazyk u samotných e, učiteľov cudzích jazykov. To znamená, nebolo by vhodné nájsť e, nejaký spôsob, možno povinnosť, e, aby títo vyučujúci alebo budúci učitelia najskôr išli žiť do krajiny, ktoré jazyk budú potom vyučovať? Ďakujem. Well, just very... Áno, veľmi stručne. Ja som sa čínštinu naučila na škole v čase, keď sme nemohli vycestovať do Číny. Potom som pracovala ako tlmočníčka a krátko som pracovala aj v Číne. A iba mm, vďaka tomuto e, som sa naozaj naučila zvládať ten jazyk. Aj keď som predtým bola veľmi dobrou študentkou a tak ďalej. Takže áno, je to nevyhnutnou súčasťou toho, aby ste sa skutočne stali človekom, ktorý rozumie a ktorý dokáže pochopiť celú komplexitu toho jazyka a dokáže to potom podať ďalej. Ale samozrejme máme tu veľmi jednoduchý problém, na ktorý narazíme a síce ako dosiahnuť, aby všetci učitelia eh, od, od učiteľov zo základných škôl až eh, na tie vyššie stupne, ktorí vyučujú jazyky, eh, dostanú príležitosť takto vycestovať. Minimálne u nás v Českej republike to nie je jednoduché. Als nächste wäre Frau Fasson. Nasleduje pani Fasson. Pýtam sa, či je v rokovacej miestnosti. Ak nie, tak pani Anderson, nech sa páči, máte slovo. Ja, guten Morgen. Erstmal vielen Dank. Ďakujem, príjemne dobré ráno, ďakujem za vaše prezentácie, boli veľmi zaujímavé. Ja som veľkým zástancom učenie sa cudzích jazykov a myslím, áno, je na to vhodný čas. Čím mladší je človek, tým e, jednoduchšie sa učí cudzí jazyk. Moja najstaršia dcera sa naučila dva jazyky. Anglicky e, sa naučila e, z domu. No a v Nemecku to máme od tretieho ročníka a tam sa učí angličtina, to je správny prístup, ale musíme sa pozrieť na to, či aj pokiaľ ide o kvalitu, dosahujeme potrebnú úroveň. Keď vidím, čo sa tam učí, pokiaľ ide o anglačinu, tak e, podľa mňa je to katastrofálne. V mnohých prípadoch, teda napríklad pokiaľ ide o výslovnosť, tam je teda čo doháňať. No a potom druhá vec. Nemáme dosť učiteľov. Najmä v oblasti vzdelávania e, e došlo k veľkému zanedbávaniu. No a Správne ste zdôraznili, že jazyk je nositeľom kultúry, no a keď sa ľudia z rôznych rôznymi jazykmi rozprávajú, tak dochádza k nedorozumeniam, pretože tie e, pojmy sa nedajú úplne preniesť. No preto je dôležité, aby sme sa spolu rozprávali, aby sme nedorozumenia si vyjasnili. Teda, hm, ale chcem povedať toto, že E, vidím e, veľmi, vnímam negatívne e, vývoj na amerických univerzitách, tzv. microaggression. Teda, keď sa ja opýtam niekoho, odkiaľ pochádzaš, tak mám záujem, aby som sa dozvedel niečo o, o jeho kultúre. Ale niekedy sa táto otázka na amerických univerzitách vníma ako diskriminácia, teda ako je to mikroagresia, táto otázka odkiaľ pochádza. Ako, ako to vnímate vy, to by ma zaujímalo, nech sa páči. Kann ich aufbauen? Hier im Bu habe ich nicht geantwortet. Die hat eine Frage gestellt. Ja, okay. Ja, ja vielen Dank. Die, äh... Ďakujem. Pani Mbu sa pýtala na to, aké sú rozdiely medzi členskými štátmi. A ako to vysvetliť? Áno, vysvetliť sa to dá rozdielmi vzdelávacích systémov, ale samozrejme e, podiel na to majú aj médiá. Pani Anderson hovorila o skorom začiatku vzdelávania. To je, to je dôležité, ale Máme členské štáty, kde sa vyučovanie druhého cudzieho jazyka začína až v 9. ročníku. To je veľmi neskoro. No A hovorili ste tiež o tom, e, koľko mobility je k dispozícii. No, nejde len o mobilitu žiakov, študentov, ale aj o mobilitu učiteľov. No a potom je tu otázka e, dobrej jazykovej pedagogiky. Áno, žiaľ, ešte máme stále príklady, kde sa jazyky učia len akýmsi memorovaním slovníkov. Ale e, existujú lepšie možnosti. Je možné podnecovať záujem o učenie sa jazykov. Máme e, množstvo nových technológií, ktoré napomáhajú. Takže veľmi, veľmi skoro začať a lepšia pedagogika, to je dôležité. A to vysvetľuje aj tie rozdiely. No a potom ten americký príklad, ten nepoznám, takže sa neviem k nemu vyjadriť. Ďakujem. Iba veľmi stručne. Myslím si, že ten americký spôsob života je veľmi odlišný od nášho. Je to naozaj odlišná kultúra a dôraz na súkromie, čo sa týka možno aj vášho pôvodu, je tam e, o mnoho väčšie. Ja si myslím, že my u nás nevidíme nič zle na tom, keď sme zvedaví jeden na druhého. Ďakujem. Pani, za pani Faron je pán, pán Morit ako koordinátor. Nech sa páči, máte slovo. Yeah, it's, thank you. I mean... Áno, ďakujem pekne. Lorenz už musela odísť, mala nejaký problém s telefónom, ale keď sa pozrieme na ten graf na konci prezentácie, tam vidíme Spojené kráľovstvo, vidíme tam aj Francúzsko, to sú naše dve krajiny, vidíme ich tam na spodku. To znamená, sme krajiny, kde angličtina a francúzština je najčastejším jazykom. Ale keď sa pozrieme na ten prvý graf, ktorý ste ukázali, tam boli mapy, a ukazuje to na to, že sa uberáme tým správnym smerom v porovnaní medzi rokmi 2003 a 2016. Takže Spojené kráľovstvo aj Francúzsko urobili v tejto veci pokrok. Ale mám nasledujúcu otázku. Vy ste robili eh, tieto, alebo získali tieto údaje na celonárodnej úrovni, ale aká je tá regionálna úroveň? Čo sa tam ukazuje? Napríklad u nás, ja som zo Severného Anglicka, Viete, mohli by sme tu hovoriť aj o Brexite. My sme regióny, kde ľudia hlasovali rôznym spôsobom, ale mňa by zaujímalo, či existuje možno vzťah, pokiaľ ide o hovorený jazyk a i ten spôsob, ktorým hlasovali. Pretože ja by som si myslel, že asi áno. Ak mali ľudia nejaký druhý alebo tretí jazyk, e, európsky jazyk, ktorý e, ovládajú, tak pravdepodobne hlasovali proti Brexitu a zase naopak. Toto je niečo, čo by ma naozaj veľmi zaujímalo. My sme e, počuli už názory učiteľov. Ja som zasa plasovala s mladými ľuďmi vo veku 16 až 18 rokov. Naozaj som nadšený možnosťou otvárania možností pre nich, aby mohli mať nové skúsenosti a podobne. aby sa tieto veci sprístupnili eh, aj pre tých, ktorí také príležitosti bežne v živote nemajú. Eh, pracujúci, robotnícka trieda a nižšie. Preto som sa aj vo svojej práci zameriaval práve na tieto komunity. Bolo by dobré, keby aj títo ľudia eh, mali možnosť mať určité, alebo získavať určité skúsenosti v Európe a potom, keď sa vrátia naspäť, tak môžu zmeniť názory ľudí okolo nich. A pýtam sa to preto, lebo v celej Európskej únii teraz vidíme nárast nacionalizmu, preto si myslím, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme mali tieto programy, ako napríklad Erasmus a podobne, aby tieto um, boli prístupné aj ľuďom z týchto oblastí, tak aby sme z toho všetci mohli profitovať. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Mor. Ak si prajete odpovedať, prosím, ale veľmi stručne, lebo nás tlačí čas. Ďakujem. Grafy, ktoré obsahujú dáta, tie sa dotýkajú učebných osnov v jednotlivých regiónoch a mm, toto boli potom prieskumy tam nemáme regionálne údaje. No a samozrejme, hodnotenie Erasmu je dôležité, tie, tie nám hovoria, že sa veľa naučili a tiež uvádzajú, že sa naučili e, jazyky príslušných krajín a samozrejme budúcnosť programu Erasmu je vo vašich e, rukách a tešíme sa na to. Ich möchte jetzt äh, das Teraz Dávam slovo pani Melbarde, dve minúty, nech sa páči. Um, since speak about Keď už hovoríme o eh, takej jazykovej eh, rôznorodosti, tak ja som sa rozhodla hovoriť po lotyšsky. Uzdot jautājumu un arī klāt savu komentāru no mazo valodu. Mám ešte jednu poznámku. A to z perspektívy malých jazykov lotiština je v porovnaní s nemčinou, angličtinou alebo ruštinou veľmi malým jazykom. Lotiština je balský jazyk eh, z rodiny indoeurópskych jazykov A pokiaľ ide o situáciu v našej krajine, um, naše deti sa učia množstvo cudzích jazykov, nie len jeden, dva, aj tri. A žiaľ mám isté obavy, že sa zanedbáva E, náš materinský jazyk. Mnohé, mnohé e, deti strávia denne 2-3 hodiny v digitálnom priestore a ten je väčšinou určovaný angličtinou. Takže čo sa teraz bude diať? Čo sa vlastne stane, keď e, lotišské deti používajú angličtinu ako každodenný jazyk? Takže hm, ako dlho to bude trvať? kým budeme svedkami toho, že sa zdeformuje náš materinský jazyk alebo sa úplne vytratí lebo situácia sa vyvíja veľmi rýchle v tejto informačnej dobe. Takže mám otázku na vedcov. Existujú štúdie o tom, ako, ako digitálna doba ovplyvňuje malé jazyky. A rada by som eh, predostrela aj návrh pre moje kolegyne kolegov, musíme monitorovať e, e, malé jazyky a tu nehovorím len o tých celkom malých jazykoch, sú tu aj ďalšie jazyky, teda malé jazyky, kde e, týmto jazykom hovorí len 1,5 milióna ľudí. I am sorry to say. Áno, ja tiež hovorím malým jazykom ale musím povedať, že eh, na základe vývoja ľudstva môžeme povedať, že jazyky postupne miznú. My si musíme naše jazyky chrániť, ale jazyk si žije svojim vlastným životom a žije prostredníctvom používania. Takže ak je používaný, ak si ho ľudia tak povedať pestujú, tak bude žiť aj naďalej, ale ak to tak nebude, tak neprežije. Je to škoda, jazykoveci, aj e, e, veci. My tiež napríklad vyučujeme lotištinu u nás na univerzite, takže výskumníci tiež majú záujem na tom, aby sa jazyky zachovali, ale zachovať ich môžu iba samotní ľudia, pokiaľ im na ich vlastnom jazyku záleží, pokiaľ ho používajú, tak ten jazyk prežije. Takže je to vlastne vo vašich rukách. Wir ja noch einen Koordinator. Ešte jeden koordinátor, pán Kisel, Kisel Rizik. Maybe I am the only one in this. Možno som jediným, kto tu nehovorí svojim vlastným jazykom, ale môže hovoriť aj jedným z eh, úradných jazykov Cypru, ktorý je členským štátom EÚ, ale viem hovoriť aj tým eh, ďalším jazykom, ktorým je grečtina. Takže budem pokračovať v grečtine, ak môžem. No, e, sigura δεν μπορούμε να μιλήσουμε Je jasné, že nemôžeme hovoriť o spoločnom priestore v Európskej únii, ak nemôžeme zaručiť spoločný priestor pre kultúru a vzdelávanie. Toto sa ale nedá robiť bez jazykov. Avšak e, treba byť opatrný, keď hovoríme o mnohojazyčnosti alebo viacjazyčnosti. Niektoré členské štáty eh, zohrávajú postupom času dôležitejšiu úlohu než ostatné. Napríklad pokiaľ ide o svet eh, prekladu, koľko kníh je preložených do gréčtiny, nemčiny, francúzštiny. A pritom sú to knihy, ktoré sú napísané autormi z malých krajín. Ak chceme mať spoločný kultúrny priestor, potrebujeme mať možnosť eh, podeliť sa o svoju históriu, o svoje spomienky. Nemôže nám záležať iba na potrebách trhu a na e, voľnom pohybe pracovníkov. My potrebujeme mať aj kultúrny spoločný priestor. Potrebujeme sa lepšie poznať a teda potrebujeme si takýmto spôsobom e, vymieňať informácie o našej minulosti treba vedieť, čo sa prekladá, čo sa neprekladá. Napríklad môžeme mať európske vydavateľstvo, ktoré môže podporovať malé jazyky. aby e, knihy, ktoré sú napísané v týchto jazykoch, boli prekladané do tých väčších jazykov. U nás na Cypre, a tu prejdem do angličtiny, u nás na Cypre máme oficiálne dva úradné jazyky a naši obyvateľia sa neučia tieto jazyky. Preto je zaujímavé, keď sa hovorí o tom, že chceme podporovať, aby sa e, ľudia učili jazyk susedskej krajiny. Častokrát to tak nerobíme. Častokrát sa učíme jazyk, ktorý je sľubný z toho trvového hľadiska, ale nie jazyk susednej krajiny. Ďakujem pekne. Sie sind nicht alleine. Nie ste v tom sám. Ja som e, e, z etnickej komunity Sinto a aj ani môj jazyk materinský sa tu nepoužíva. Takže budeme pokračovať. Pán Ruiz de Veser, e, máte minútu e, na položenie vašej otázky. Nech sa páči. Gracias, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj kolegom, ktorí mali prezentácie. Ide naozaj o veľmi zaujímavú tému. Ja sám pochádzam z krajiny, kde máme e, viacero jazykov, takže musíme e, zohľadniť e, výučbu týchto jazykov, ako aj cudzích jazykov. Samozrejme, mnoho študentov v Španielsku sa učí španielsky, zároveň aj katalánsky, baskický, galicijský, popri tom aj anglický a možno aj ďalší druhý jazyk, ako napríklad francúzština, nemčina alebo niečo iné. Takže e, v tomto zmysle si kladiem otázku, e, že možno e, ten systém vzdelávania, tak ako hovorila česká kolegyňa, by mal byť nastavený inak my hovoríme veľmi veľa o Erasme+, ale máme tu ďalšie príležitosti, máme tu Európsky zbor Solidarity. A možno aj prostredníctvom toho by sme sa mohli učiť ďalšie cudzie jazyky, jazyky, ktoré nespadajú e, do vzdelávacieho e, systému danej krajiny. E, potom cestovať do príslušnej krajiny a učiť sa priamo na mieste, aj napriek tomu, že to nebolo súčasťou vzdelávacieho systému. Ďakujem. Prosím, eh, aby sme zhrnuli tie otázky. Eh, naozaj máme málo času, takže tam eh, priestor, aby zazneli všetky otázky a potom naši hostia odpovedajú, budú odpovedať naraz. Pani Benjamin, nech sa páči. Gracias, presidente. Mm, ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám otázku na zástupcu komisie. Španielský kolega predrečník už vystúpil. Samozrejme, my v Španielsku máme veľmi veľké lingvistické bohatstvo, ale v Španielsku máme aj určité regióny, kde nás oberajú o základné právo a to vyučovať v určitých jazykoch, napríklad katalánsko, baleári, už to začína aj vo Valencii, Baskicku, kde sa deti nemajú možnosť e, učiť e, svoj vlastný jazyk. Takže my, keď tu budeme hovoriť o našom kultúrnom dedičstve, o našich jazykoch, tak nesmieme zabúdať na tie základné práva a to, e, že každé dieťa má právo na vzdelávanie vo svojom vlastnom, vo svojom rodnom jazyku. My ako Španieli tu máme práva a, a povinnosti, a, ktoré nie sú a, dodržiavané v niektorých e, regiónoch. V ostatných e, máme bilingválne deti, ale v Španielsku tomu tak ešte všade nie je. Takže keď budeme hovoriť o základnom vzdelávaní, tak musíme do toho zahrnúť aj vlastné jazyky španielčinu. Ďakujem, pani Božko. Minúta. Ďakujem pekne. Ja by som rada nadviazala na predrečníkov. Dôležité je nielen to, aby sme mali možnosť učiť sa vo vlastnom jazyku, tým myslím aj e, študentov ktorí sú príslušníkmi menšín a ktorí teda nehovoria úradným jazykom krajiny, ale je dôležité aj pre študentov, ktorí sú súčasťou väčšinovej populácie, aby sa učili jazyk tej menšiny, pretože takýmto spôsobom sa spolunažívanie uľahčí. Možno by som ešte mohla hovoriť aj o niečom inom. Programy Erasmus pomáhajú študentom zdokonaliť si jazykové schopnosti aj pokiaľ ide o výslovnosť. Možno by bolo dobré pritiahnuť aj mm, rodených e, hovorcov týchto jazykov, aby sa títo študenti mohli učiť jazyk v jeho forme, ktorá sa naozaj používa. Takže možno by nemuseli putovať takto iba študenti, niekedy možno aj učitelia. Ďakujem. Mám čver na minútu, nech sa páči, máte slovo. Hvala za besedo. Jaz Slovenije, je... Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja som zo Slovinska. Slovinčinou hovorí zhruba 2 milióny ľudí na svete. Je skutočným zázrakom, že náš jazyk e, pretrval, berúc do úvahy, že naša krajina sa nachádza medzi Talianskom, Maďarskom, Nemeckom a ďalšími slovanskými národmi. Takže sú tu naozaj veľké jazykové skupiny, ktoré nás obklopujú, napriek tomu náš jazyk prežil. Prečo? Pretože sme investovali do nášho školského systému mnohé storočia. Myslím, že toto je hlavný dôvod, prečo náš jazyk naďalej zostal taký silný. Teraz, ak by som mohol hovoriť o tom veľmi zaujímavom grafe, ktorý ste nám odprezentovali eh, vo svojej prezentácii, čo sa týka eh, jazykových eh, schopností pre prvý cudzí jazyk. Malé krajiny, v ktorých sa hovorí malými jazykmi, sú tu najúspešnejšie, pretože sa musia naučiť jazyky väčších krajín, ktoré ich obklopujú. Myslím, že to je tá odpoveď. Pani Geze, máte slovo, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Je vous... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rada hovorila o viac jazyčnosti, možnosť takého politickejšieho hľadiska. Mám otázku na komisiu ako e, pri oslavách e, tohto Európskeho dňa jazykov e, nevidieť ten jasný paradox, pokiaľ ide o ten jasnú nadvládu anglického jazyka. Každý poslanec by mal mať prístup k dokumentom parlamentu v úradnom jazyku podľa vlastného výberu. Častokrát to tak nie je na základe judikatúry alebo zmluv, ktoré máme v Európskej únii. Ja chcem pripomenúť, že Charta základných práv hovorí o tom, že Európa musí dodržiavať náboženskú aj lingvistickú rôznorodosť. V článku 158 sa hovorí o poslancoch Európskeho parlamentu, hovorí sa o tom, že dokumenty malo byť vypracované vo všetkých úradných jazykoch. Aj e, Európska ombudsmanka zdôrazňuje, že prístup k informáciám e, v jazyku, ktorým rozumejú občania, je dôležité preto, aby sa nepodporoval ďalší náraz dezinformácie alebo skepticizmu. Pokiaľ ide o prácu v rámci parlamentu, je to dôležité, ale dôležité je to aj preto, aby občania mohli kontrolovať demokratickým spôsobom jeho prácu. Ako zabezpečiť plné rešpektovanie e, práv poslancov a ako doplniť inštitúcie, aby dodržiavali tieto pravidla. Ďakujem pekne. Herr Teutsch, ich glaube, Sie möchten gern... Pán Teutsch, asi by ste chceli reagovať. Nech sa páči. Keď hovoríme o jazykovej rozmanitosti v Európe, tak hovoríme samozrejme nielen o veľkých jazykoch, ale aj o menších regionálnych jazykoch. Máme mnoho projektov v Erasme, ktoré sa venujú podpore malých jazykov. Pokiaľ ide o regionálne jazyky, tak minulý rok sme predstavili množstvo dobrých projektov, ktoré ilustrujú, ako dobre fungujú mm, e, Španielsku, Baskickú. Máme množstvo dobrých príkladov. No ale ako sa to samozrejme vykonáva, tak to súvisí od jednotlivých národných situácií. Podporujeme všetky jazyky, vrátane malých jazykov. Pani Voxová o tom hovorila, že Dôležitou súčasťou je vlastne učiteľská mobilita v rámci Erasmu a to je čosi, čo chceme ďalej podporovať. Ďakujem vám veľmi pekne pani Lomovej a pánovi Tojčovi za ich prezentácie. Ďakujem. Ďakujem koordinátorom a budeme pokračovať. E, ďakujem e, našim hostom a lúčim sa s nimi a prejdeme k diskusii e, s prekladateľským e, centrom pre inštitúcie Európskej únie. Najprv teda prebehne rozpráva s prekladateľským centrom pre inštitúcie Európskej únie. A to, e, vítam riaditeľa prekladateľského centra pána Benoit Vitale. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni poslanci, dámy a páni, tento týždeň oslavujeme Deň e, európskych jazykov a po takej všeobecnej prezentácii Európskeho prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie a predovšetkým Poprosím vás, aby túto je disais donc, après une présentation générale du centre... Takže máme tu prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie a po našej činnosti v roku 2018 vám predstavím výhody, nevýhody a ďalšie príležitosti. A toto prekladateľské stredisko bolo vytvorené v roku 1994, má sídlo v Luxembursku. Má svoje vlastné finančné zdroje, ktoré pochádzajú e, výlučne, a zdôrazňujem výlučne, z priamej fakturácie služieb e, klientom. To znamená, nemá e, žiadne subvencie. V roku 2018 sme mali 183 stálych alebo dočasných zamestnancov, a 23 zmluvných zamestnancov. Máme tu e, štruktúru e, rozdelenú do hlavných štyroch oddelení a pracujeme do 24 európskych jazykov. A prečo tu máme takéto nariadenie? Tam je e, stanovené, že naše prekladateľské stredisko bude poskytovať služby prekladov, ktoré sú potrebné na fungovanie orgánov a služieb a ide o jediné špecializované stredisko, ktoré má poskytovať e, služby, ktoré zodpovedajú potrebám e, pre orgány, e, ktoré sú inak rozptýlené po celej EÚ, takže ide o racionalizáciu. Snažíme sa o vytváranie úspor z rozsahu pre 552 takýchto jazykových eh, kombinácií, máme tu centralizovanie eh, externalizovaných eh, nákladov a, a snažíme sa aj o šírenie takých menších služieb a prekladov. Snažíme sa umožňovať klientom komunikovať s občanmi prostredníctvom e, jazykov, akým spôsobom snažíme sa zjednodušovať e, prístup k takýmto lingvistickým službám a okrem toho zavádzame aj rôzne technológie tejto lingvistickej oblasti a vytvárame čo najlepšie e, podmienky a služby. V súčasnosti máme 67 klientov orgánmi inštitúcie Európskej únie a postupne to bude aj Európska pracovná agentúra a prokuratúra. Teraz sa pozrieme na jednotlivé čísla. Naše stredisko disponuje rozpočtom približne 45 miliónov eur. V roku 2018 to bolo 41,2 na 44 výdavkov, čiže to bol rozpočet, ktorý bol financovaný z rezervného fondu a nazýval sa Fond pre stabilitu cien. Preložili sme 369 tisíc strán a revidovali sme ich, robili sme korektúru, mali sme 420 tisíc preložených strán pre ochranu známku spoločenstva a v podstate naše modely sa opierajú o korektúru ešte predtým, ako to všetko odovzdáme. No a keď sa pozrieme na priemernú cenu, tak to je 68,60 eur na stranu, čiže 16% menej ako tá stanovená hranica vzhľadom na to, že využívame aj e, už e, archivované e, dokumenty, no a samozrejme toto všetko je prepojené aj, tu vidíte čísla podľa jednotlivých jazykov, V, od roku 2010 na tomto grafe vidíme prostriedky, ktoré sa neustále znižujú. Teraz tu máme 183 stálych alebo dočasných úradníkov. Chcem ešte pripomenúť, že tu máme veľkú diverzitu, pokiaľ ide o jednotlivých klientov, ako aj objemy. Máme množstvo malých klientov, ktorí potrebujú naše služby a bohužiaľ, takéto služby, ktoré my poskytujeme, by nenašli na súkromnom trhu. Ďalší slajd bude veľmi zaujímavý, hlavne pre pani podpredsedníčku. Vidíte tu veľmi dobré, ako zdrojový jazyk angličtinu a, a tá predstavuje až 90 jazykov, ktoré majú byť preložené. A bohužiaľ, lotištinu tu nemám, lebo je to naozaj mizivé percento. Hľadal som to pred chvíľou. Myslím si, e, že je to okolo 1 Okrem toho prekladáme aj do mimoeurópskych jazykov, to je 11 tisíc strán, čiže to predstavuje približne 3 Pozrieme sa a pozrime sa teraz na ekonomický model nášho eh, strediska, náklady eh, vyslovene z fakturácie klientov, externalizácia. Eh, tá predstavuje 86 našich prekladov. V súčasnosti to je jedna štvrtina nášho rozpočtu 11 miliónov eur ročne. Všetky tieto preklady sú potom skontrolované interne, čiže korektúra prebieha na 100 Máme malé týmy prekladateľov, Interne to pokrýva 20 ako som už povedal, korektúra externalizovaných prekladov. V súčasnosti vychádzame aj z strojového prekladu systematicky už aj na preložené dokumenty a zúrazňujem, že naozaj za každým sa opierame o tieto prostriedky. Okrem toho zahrňame množstvo oblastí našimi e, klientmi. Sú rôzne agentúry, lieková agentúra, agentúra pre bezpečnosť liekov, e, ďalej e, železničná alebo letecká agentúra alebo banková kontrola. Čiže tu máte vymenované e, všetky naše služby, hlavne e, preklady, korektúra, máme tu aj e, titulkovanie, máme tu internetové stránky, to si vyžaduje väčšie úsilie. Snažíme sa zabezpečiť kvalitu, to je v podstate naša pridaná hodnota. Začína to už pri nábore, ďalej pri ďalšom odbornom vzdelávaní prekladateľov. Snažíme sa byť veľmi dynamickí a vidieť to potom voči tým externým prekladateľom, kde sa dosahuje zlá kvalita. A my sa snažíme dosahovať spokojnosť klientov, Vidíte, máme tu uvedené JATE, to je databáza, ktorá je otvorená aj pre e, verejnosť. Prejdem teraz e, k našim silným, e, slabým stránkam. Myslím si, že môžeme skonštatovať, že my sme takým sprostredkovateľom medzi Európskou úniou a našimi klientmi boli e, sme skontrolovaní auditormi z e, komisie na začiatku roka 2019 a oni sa zhodli na tom, že procesy ako aj e, prostriedky sú veľmi dobre nastavené, sú účinné, sú efektívne. No a hlavné charakteristiky tejto organizácie sú nasledovné. Máme tu silnú automatizáciu úloh, máme špeciálne algoritmy, e, systematicky e, využívame už e, preložené texty, ďalej tu máme tzv. neurostrojový preklad. Máme však aj slabé stránky. Prejdeme na ďalší slajd. Klienti nášho strediska majú pocit, že musia veľmi veľa platiť za to, čo môžu mať preložené takmer zdarma prostredníctvom Google, Deep e-Translation alebo ďalších automatických prekladov. Máme však veľmi vysoké štruktúrálne náklady, pretože sa nachádzame e, v Luxemburgu. Máme tu e, štatút euroúradníkov a máme tu určité obmedzenia e, vzhľadom na finančnú stránku a taktiež sa to týka aj lingvistických režimov. Pokiaľ ide o rizika, tak naši klienti chcú dosahovať a získavať tieto služby externe, ale nariadenie to špecifikuje ako služby prekladov, ktoré sú potrebné na fungovanie. Keď hovoríme o prekladoch, teda v písomnej forme, tak toto by v podstate mohlo znamenať, že ak tu máme umelú inteligenciu a ten eh, klasický prístup eh, spočíval v príprave, eh, preklade a kontrole kvality, tak v tomto novom procese už budeme mať automatický preklad a potom korektúru, čiže klient potom môže interpretovať nariadenie ako niečo, čo nebolo vykonané ako preklad ale išlo o automatický preklad, teda bez toho, aby som sa obratil na prekladateľské stredisko. Takže, pán predseda, už veľmi stručne, čo môžeme urobiť? Snažíme sa vypracovať akčný plán. Bude to nastavené na našich klientov, ale musíme ísť nad tento rámec. Máme tu teda dve prípravné možnosti. Buď e, budeme e, jasne e, definovať služby prekladov, definované ako služby prekladov v písomnej oblasti, a potom nahradiť e, text e, prekladateľské služby za lingvistické služby v písomnej oblasti. A toto musí byť e, pozmenené a doplnené v základnom nariadení, taktiež aj v štandardnom centre pre nové agentúry a už do existujúcich nariadení. Potrebujeme dosahovať určité objemy, aby sme zabezpečili naše fungovanie. Je naozaj veľmi potrebné, aby sme disponovali potrebnými prostriedkami, aby sme boli schopní zabezpečovať viacjazyčnosť pre našich klientov, tak ako ste to povedali aj vy vo vašom liste, ktorý ste adresovali ako výbor nášmu stredisku v roku 2018. Ďakujem, pán Vitale. naozaj sme v časovej tiesni. Naše tlmočničky, tlmočníci čo skoro budú musieť odísť, takže máme krátky čas, v ktorom môžete položiť e, vaše otázky a prosím, aby ste e, boli struční. Takže očakávam vaše prihlášky do diskusie. Nevidím. Áno, jedna, dve, predsa. Pán Slovakov. Ganz kurz. Uvažajami, <clears throat> gospodin председател, uvažajami колеги, uvažajami... Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia, pán Vital, ja som si vás eh, vypočul naozaj s veľkým záujmom. Hovorili ste, že vašim poslaním je pomáhať európskym inštitúciám, keď eh, sa im dostáva príliš veľký dopyt, eh, pokiaľ ide o preklady. Hovoríte o tom, že spolupracujete s množstvom európskych agentúr, ktoré závisia od vašich služieb. Taktiež ste povedali, že vám záleží na kvalite. Podľa zmluvy o Európskej únii eh, je potrebné podporovať rôznorodosť jazykov a kultúr v Európskej únii. Ale viem tiež, že ste pripravení eh, pripraviť preklady aj do iných jazykov. Takže moja otázka je nasledujúca. O aké iné jazyky tu ide? Aké to sú a aké je možno percento prekladov do týchto jazykov? Ja mám na starosti práve túto otázku eh, v rámci našej skupiny v EKR pokiaľ ide o rozpočtovú kontrolu a ja som si naozaj s veľkým záujmom prečítala aj váš list. Ďakujem. Uh, I have one comment and, and request, I suppose. Áno, ďakujeme pekne. Pani Banting, ja mám takú jednu otázku. Keď eh, prekladáte pre parlament, bolo by dobre, keby ste mohli byť konzistentní, pokiaľ ide o používanie skratiek. Nás je tu naozaj veľmi veľa nových poslancov. A už niekedy sme si prečítali dokumenty, kde sa hovorilo o EPP, hovorilo sa o PPE a nevedeli sme, či ide o to isté. Takže tá konzistentnosť by nám mohla naozaj veľmi pomôcť. No a potom ešte ďalšia eh, veľmi zaujímavá otázka. Ste pripravení prekladať napríklad aj do znakovej reči. Pretože my sme mali e, poslanca, ktorý bol zvolený, ktorý je takýmto spôsobom znevýhodnený, takže by nám naozaj by nás zaujímalo, že bez, bez ohľadu na to, aký národnosti by bol ten človek, či by ste takéto preklady dokázali zabezpečiť. Ďakujem pekne. Vitali, please short message. Pán Vital, nech sa páči, poprosím vás stručne. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Áno, úlohou uh, prekladateľského strediska je prekladať. Prekladať texty. Takže pokiaľ ide o znakovú reč, tam nemáme žiadne, žiadne právomoci. Možno jedného dňa budeme mať aj takéto poslanie, ale na teraz to tak nie je. Pokiaľ ide o preklad eh, znakovej reči, to ide skôr o tlmočenie v podstate. Takže tam e, to spadá už do inej oblasti, bohužiaľ. Takže taká je moja odpoveď. Ďakujem pekne. Ich sehe keine weiteren Nevidím, že by sa niekto ešte ďalší hlásil, kolegyne, kolegovia. Ukončím teraz zasadnutie a privítam vás opäť o 15. hodine v tejto miestnosti. Srdečne e, e, pán predseda ďakuje tlmočníckému týmu a prajem vám príjemnú obednejšiu prestávku.